spolupráci s Európskou komisiou a Európskou radou predkladáme návrh ohľadne makro, eh, makropomoci pre Ukrajinu. A teraz prejdeme k bodu dnešného rokovacieho poriadku. Najprv tu mám žiadosť, eh, kde sa hlási poslanec Korbet k rokovaciemu poriadku. Nech sa páči, máte slovo.